ask the people behind to take your seat. Rada by som požiadala, aby ste si posadali všetci, aj tí, ktorí stojíte vzadu, miesta je tu dosť. So I speak in German. <clears throat> Budem pokračovať v Nemčine. Otváram našu schôdzu. Prvý bod programu je schválenie programu. Predpokladám, že vám vyhovuje. Druhý bod sú moje oznamy. To znamená, že dnes nemáme veľmi veľa jazykov, ani ich nepotrebujeme. Tí, ktorí hovoria holandsky, môžu hovoriť, ale nemôžu počúvať. Nebude tlmočenie do holandštiny to bol bod 2, bod 3 programu je naše vypočutie. Sme veľmi radi, že e, môžeme dnes usporiadať toto vypočutie. Na prianie kolegov tu máme e, štyroch rečníkov a rečníčky, ktorých sme pozvali. Je to Gottfried Wagner, Special Envoy for International Cultural Political Projects Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture. Vítam, milý Gottfried. Máme tu generálneho tajomníka European Culture Foundation in Amsterdam on sa po dlhej dobe tejto funkcie vzdal pred niekoľkými rokmi a venuje sa inej práce. Potom máme Katinka Dietrich van Fehring, ona je bývalá predsednička Board of the European Culture Foundation, aj vás vítam. Ďalej tu máme CEO e, Palais de Beaux Art Brussels, pána Paula Dužarda a Ďakujem mu za to, že prišiel. Potom tu máme riaditeľa Fínskeho inštitútu medzinárodných záležitostí, riaditeľku, pardon, pani doktorku Teja Tilly Kainen. Srdečne vítam. A okrem toho z komisie máme pána e, Vladimíra Sucha, riaditeľa pre kultúru a média. Ďalej tu máme pani Máriu Kokonet. Ona je Eh, Deputy Head of Division Strategic Communications. Potom tu máme pani Karolínu Cilinsku, ktorá je členkou kultúrneho výboru eh, Európskej rady. Srdečne vás eh, vítam všetkých. Prečo robíme toto vypočutie? Niektorí z vás vedia, že pred dvomi rokmi sme robili vypočutie, kde som medzi iným pozvala aj organizáciu, ktorá tu dnes nie je ako expertka, ale cítila sa byť obídená. Nebol to omyl Ojnik, hrá veľmi veľkú e, rolu v zahraničných vzťahoch, čo sa týka kultúry, takže to nebolo obídenie, jednoducho to bola tá skutočnosť, že už tu pracuje táto organizácia a nepozvali sme ju bezpodmienečne znova. Vieme, čo robí a dnes chce, si chceme vypočuť e, podnety od iných, s ktorými sme doposiaľ nehovorili. Milé kolegyne, vážené dámy a páni, milí kolegovia, prečo sa zamýšľame nad kultúrou vo vonkajších vzťahoch? Kultúra hrá veľkú rolu a mala by hrať veľkú rolu, pretože totiž kultúra znamená naše vnímanie sveta a určuje ho. A kultúra prispieva k interkultúrnemu dialogu. Samozrejme sa snaží všade tam, kde máme kultúrne e, vzťahy, podporovať stabilitu, mier a aj vývoj a posúvať ich dopredu. Mala by a robí to, že posilňuje demokratické práva, ľudské práva, a e, spoločenskú účasť, tak ako to potrebujeme práve v krajinách východnej Európy a západného Balkánu. A kultúra podporuje občianskú spoločnosť. A samozrejme môže niečo urobiť aj niečo pre kolegov, ktorí nesedia v tomto výboru a je to pre nich veľmi dôležité. Môže podporiť aj hospodársky vývoj. Takže nesmieme e, zabúdať ani na tento aspekt. Ako môžeme tieto ciele dosahovať? Už jestvujúce siete, e, ktoré sú súčasťou našej kultúrnej diplomacie a pracujú, ako napríklad Ojnik, by sme mali podporovať. To sú kultúrne inštitúty, ktoré sa spojili v sieti Ojnik, Goetheho inštitút, British Council a tak ďalej. Potom máme podpísaný dohovor z UNESCO z roku 2005 o rozmanitosti rôznych foriem kultúry, tu sa zaviazala Európska únia a členské štáty urobiť z kultúrnej rozmanitosti ústredný prvok svojich aktivít a e, podporovať aktívnu kultúrnu e, rolu Európy v medzinárodných vzťahoch a rozvíjať ju. To sú krásne slova, podpísalo sa to, ale či to aj skutočne je realizované v praxi, to ešte budeme musieť zistiť. E, urobili sme aj rozhodnutie ku kultúrnej dimenzii vonkajšej politiky EÚ. Kolegyňa Šáke to pre nás urobila. Toto sme v parlamente schválili a e, v tomto e, rozhodnutí sme nabadali k tomu, aby všetky inštitúcie sledovali spoločnú stratégiu EÚ ku kultúrnym aspektom vonkajších vzťahov a aby najskôr takúto stratégiu vyvinuli. A toto dnešné vypočutie je takým malým modulom tohto procesu. E, vypočutie, e, tak ako som ho opísala, e, urobíme. Máme tu tých štyroch expertov, z ktorých každý chce hovoriť 10 minút, mal by hovoriť a môže hovoriť. Potom nadväzne vyzveme kolegov, aby vyjadrili svoje myšlienky, ktoré im medzi tým e, napadli a aby sa pustili do dialógu. Potom ešte raz dostanú experti po 5 minút, aby sa vyjadrili k tomu. A potom dáme slovo komisii, rade. Ešte by som vás chcela poprosiť, to je technický bod, pretože táto schôdza, tak ako všetky naše schôdze, sú e, transparentné, je to streamované cez web. Vidíme tu síce aj prázdne miesta, ale bohužiaľ e, nemôžeme nikoho nútiť. Keby som nesedela tu, tak by som sedela tam dole, aby ma voliči videli, ale aj tu mám možnosť niečo sa naučiť a niečo počuť. Takže e, vždy Vľavo musíte stlačiť tlačidlo svojho mikrofónu, potom sa nasmeruje kamera na vás a potom prosím, aby ste to po príspevku vypli, aby bolo vidieť aj nasledujúceho rečníka. Takže teraz prejdeme k tomu vypočuťu a dávam slovo prvému expertovi. Gottfried Wagner, máš slovo, nech sa páči. Speak in any language you may. No, môžete hovoriť v v ľubovoľnom jazyku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, predsednička Doris Pak, predsednička výboru, vážení členovia. A ďakujem pekne pani Scháke, spravodajkyni, ktorá vypracovala túto dôležitú správu. Ja teraz môžem a prehovoriť ako hlasa občianskej spoločnosti, aj keď eh, vo Viedne pracujú na ministerstve, ministerstve kultúry, ale podporujú ma pri vykonávaní tejto také osobitnej úlohy. Momentálne prezentujeme občianskú iniciatívu pod názvom More Europe s cieľom pridať kultúru do zahraničnej politiky a zahraničnej dimenzie EÚ budem hovoriť trochu technicky, pretože to je o, taká interpretácia a inventúra toho, čo navrhuje parlament. Začnem dvoma aktuálnymi pripomienkami. Poprvé, zaoberáme sa konkurencieschopnosťou Európy aj v oblasti kultúry. Súvisí to s trhmi, tvorivým priemyslom, zamestnanosťou a rovnako spoluprácou sa zaoberáme, pretože moderná diplomácia je o počúvaní, o pochopení našich partnerov na medzinárodnej úrovni. No a druhá pripomienka. V období, kedy Európska únia buduje svoju zahraničnú politiku, nemá nejaký koherentný prístup ku kultúre v rámci zahraničnej politike. Keď sa pozriete na veľmoci z minulosti a súčasne veľmi rýchlo rastúce veci, zistíte, aké dôležité boli soft powers. Príkladom by mohlo byť eh, USA s veľmi úspešnou diplomáciou v minulých desaťročiach. Pozrieme sa tiež na Čínu, rýchlo sa rozvíjajúci trh, eh, kde je obrovský počet eh, inštitútov Konfúcia, ktorých počet sa za ostatných rokov veľmi zvýšil. A vidíme, akú úlohu a dôležitosť význam pripisujú kultúre. No ale teraz sa prejdem k tej iniciatíve More Europe. My sa definujeme ako občianská iniciatíva, pretože si myslíme, že Európa vo svojej podstate je občianským projektom. More Europe zdá, znie trochu paradoxne v období, keď sa Európa potýka s obrovskými problémami, Myslím, že je najvyšší čas na budovanie dôvery. Dôvery v rámci európskej spoločnosti, dôvery v európske inštitúcie a dôvera v zahraničia. Takže budovanie dôvery na globálnej scéne. Preto myslíme, že je to taká protiiniciatíva na potlačenie eh, toho pocitu implózie a deštrukcie More Europe, teda viac Európy, znamená lepšie počúvať a viesť lepší dialog na celom svete. Dámy a páni, vy viete všetko o soft powers. Vy ste vydali správu, veľmi dôležitú. Je to taká inventúra a otázka pre nás znie, kde sa nachádzame a čo bude potrebné v budúcnosti. Sme presvedčení o tom, že v rámci že postupu potrebujeme osobitné snahy generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie kultúru, Európsky parlament, SVČ, EUNIC, čo je vynikajúca inštitúcia národných kultúrnych inštitútov, ale chýba nám tu zastúpenie hlasu občanov a prieskumy ukazujú, že európsky občania sa zaujímajú o silnejšiu Európu. Chcú silnú Európu, ktorá by však mala byť mierová, medzikulturálna, má byť takým, takou soft power, Minimálne to by malo byť kľúčovým elementom politik na celom svete v budúcnosti. To znamená zapojenie občianskej spoločnosti, nadácie občianských združení e, do budovania politiky. Vy teraz budujete politiku, ktorá je pre občanov a Európsku úniu úplne nová. Treba počúvať občanov. My máme dobré príklady a máme dôkazy, ktoré by sme chceli e, investovať v budúcnosti do toho, aby sme ukázali, aká dôležitá je kultúra e, v štátnej diplomácii Chceli by sme sa s vami podeliť o túto, tieto skúsenosti. Je to malá skupina, ale má pomerne veľký vplyv. Je nadácie, Norska, nadácia pre sloboda a slobodu vyjadrovania. A ďalšie nadácie máme partnerov v občianskej spoločnosti, siete diskusných centier, Chceme to ďalej budovať aj v nasledujúcich rokoch. Je to projekt, nie je to nejaká nová inštitúcia. Elnik je štruktúra, je to, eh, je to, je to sieť kultúrnych, národných kultúrnych inštitútov. Definujeme sa ako Power Group, ktorá má jasný cieľ na jeden rok, čiže o rok by sme chceli dosiahnuť isté ciele. malý počet eh, alebo niekoľko kultúrnych inštitútov sa nás rozhodol podporiť. British Council, Institut Francie, a Goethe Inštitúta z Nemecka plus Dánsky kultúrny inštitút a to eh, vďaka predsedníctvu Dánska na rade. Táto skupina by chcela dve veci. Poprvé uskutočniť diskusie a po druhé nejakú podporu. Podporu, pretože vieme, že potrebujeme nástroje. Nedá sa už len rozprávať a hovoriť o kultúrnej dimenzii e, v zahraničných vzťahoch. Na to potrebujeme štruktúry, v rámci štruktúr, ktorou by sme koordinovali a snahy, ktoré by pomohli, štruktúra, ktorá by pomohla koordinovať dobrovoľné snahy národných inštitútov zo členských štátov, pomohlo by to spojiť síly, zdroje a pomohlo by to vypracovať stratégiu na základe počúvania, pretože stratégia momentálne chýba. Existujú nástroje, ktoré nie sú lacné, avšak chýba jasná stratégia. No a nádej, že o rok by mohla existovať štruktúra, koordinácia, ktorá by počúvala občianskú spoločnosť a národné štáty žiadny nejaký kontrolný alebo riadiaci orgán, ale orgán, ktorý by koordinoval prácu EU. Je dôležité, aby sme tiež počúvali hlasy malých štátov pri definícii politických cieľov. Podpora a pomoc znamená tiež komunikácia s médiami, s vplyvnými aktérmi, takže budeme spolupracovať s médiami, s novými médiami na to, aby sme prebudili politikov. Takže to je časť, po druhé je to časť diskusí. Myslím, že nikto presne nevie, ako by to v budúcnosti mohlo vyzerať. Máme úspešné nástroje v členských štátoch, máme úspešné siete, ako sieť umeleckých škôl, ale aká bude v konečnom dôsledku spoločná snaha. Bol by to dom európskej kultúry alebo domy európskej kultúry eh, na rôznych miestach v Európe. Podporili by to obyvateľi alebo nie, alebo kultúrny ataše v rámci každej delegácie EÚ. Myslím, že o tom na to sa názory líšia a ešte nie je celkom jasné, čo by bol najlepší prístup. Myslím, že po, Komisia testuje podmienky, Európska komisia pripravuje niečo o diplomácii, môžeme hovoriť o kultúrnej diplomácii, ale ešte treba vypracovať záverečnú formu v rámci celej EÚ a preto pôjdeme do Londýna, do Berlína, do Paríža, Kodane, Amsterdamu a iných, aby sme hovorili s lokálnymi politikmi, s médiami, s verejnosťou a o rok sa vrátime do Bruselu s tým. Takže s riaditeľmi Euniku sa stretneme 8. decembra v Bruseli a dúfam, že dovtedy sa nám podarí eh, prezradiť vám viac. Radi by sme sa spojili s Európskym parlamentom, s pani Scháke, s predsedničkou výboru a vyskúšali, či sa nám podarí pomôcť vám aby ste sa k nám pridali na niektorých miestach, kde budeme viesť verejné diskusie. Takže je to pomoc, podpora, a diskusie, debaty. Záverečným cieľom je koordinačná štruktúra, je vybudovanie, ďalej komplementarita, spolupráca, nie riadenie, kontrol, režim byrokracie, ale jasné cieľa na implementáciu stratégie. No a myslím, že sa, som vyčerpal svoj čas. Dobre, ďakujem pekne, ďakujem pekne, Gottfried. Myslím, že pán Suchard sa veľmi teší, že bude mať takúto pomoc zvonku, ktorá a z toho bude možné vyvodiť správne dôsledky. Nepočul to teraz, ale potom mu to ešte raz povieme. Takže teraz dáme slovo pani Kataríne Dietrich z Board of the European Culture Foundation. Nech sa páči. Okay, danke. Ah. To have a more enhanced cultural component. Na to, aby sme mali silnejší komponent kultúry v zahraničnej politike EÚ, znamená to, že e, kultúrna politika pre Európu a európska zahraničná kultúrna politika sú dve strany tej istej mince. Z vnútorného hľadiska sa to týka ochrany diverzity kultúr. Ehm, je to zakladajúci faktor v procese zjednotenia EÚ. A z vonkajšieho hľadiska e, sa to týka vytvárania dôvery, aby sme e, predávali ďalej politicky zjednojúcu Európu ako kultúrny projekt z pokroku, ktorý je založený na rešpektovaní rôznosti a spoločných hodnot. Mm, preto treba e, aplikovať stratégiu, ktorá už bola pomenovaná. Treba koordinovať a usmerniť roztrieštenú zahraničnú politiku EÚ a takisto aj projekty aby začlenili ehm, do seba, aby teda táto politika obsiahla aj kultúrny komponent a stimuloval kultúrne projekty v tretich krajinách, ktoré majú význam, európsky význam, a takisto, aby sa e, spolupracovalo s existujúcimi kultúrnymi a súkromnými kultúrnymi sieťami. Mm, Nástroje akcie a e, ciele nie sú revolučné pretože mnohé už existujú. Ale podľa mňa nie sú koordinované a už vôbec neviditeľné. Chcela by som povedať, že je potrebné koordinovať a stimulovať um, tieto aktivity aj v rámci zahraničnej diplomatickej európskej služby. Mali by sa konať pravidelné stretnutia so zástupcami iných e, direktoriátov, ktorých politiky obsahujú kultúrny prvok, čiže zahraničná politika, um, obchod, rozširovanie a takisto aj kultúra a vzdelávanie. A raz alebo dvakrát ročne predkladať výstup týchto stretnutí Európskemu parlamentu. Ďalej Výstup z týchto stretnutí by mal byť viditeľný pre dodávateľov a žiadateľov o subvencie, o dotácie ehm, prostredníctvom stálo aktualizovanej web e, stránky web v angličtine. Napríklad existuje taká nemecká stránka Europa Ferdert Kultur, e, zvlášť je tam zaujímavá kapitola spolupráca s tretimi krajinami. Tam sa hovorí o správnej praxi, usmerneniach a tak ďalej. Nie je to nové. Tá originálna verzia bola po francúzsky, teraz to je po nemecky. Mali by sme mať aj anglickú verziu. Čiže je potrebný viditeľný výstup tak by, to by sme mali zvážiť rozšírenie existujúcej web stránky Laboratórium pre európsku kultúrnu spoluprácu. V Čiže malo by sa to rozšíriť nielen na Európu, ale aj na spoluprácu v rámci projektov s tretimi krajinami. Takže to sú všetko také informačné služby. Je potrebné ich koordinovať. Rovnako dôležité je vytvoriť nejaký referenčný rámec na podporu hodnotných kultúrnych projektov v tretich krajinách tým, že sa e, zoskup postupy, eh, tá dobrá prax. Existujú už aj príklady. Existujú všade, ale neexistujú sústredené na jednom mieste. Nie je jednoduché mať takýto referenčný rámec teórii, teoretický, pretože eh, tá prax je rôzna, ale ak máte 50 až 100 príkladov, tak sa to uh, zdá už jednoduchšie a pochopiteľnejšie. Potom druhá časť podporiť e, nejaký mm, fond na pomoc, aby sa um, malé finančné, finančne slabšie členské štáty EÚ zapojili do projektov spolupráce v tretich krajinách a aby sa vytvoril program pre európskych divákov vo veľkých krajinách. Čiže je to vlastne princíp solidarity a takisto by sa tam e, mal po, uplatniť ten prípad e, príkladov. Existuje mnoho príkladov ohľadom tohto. Ďalej, podporiť hnutie More Europe, viac Európy, čiže podporiť túto iniciatívu a udržal pravidelnú výmenu myšlienok v rámci Uniku a e, jeho, medzi jeho kanceláriou v Bruseli aby sme stimulovali e, kultúrnu spoluprácu v budúcnosti. Na web stránke Uniku už nájdete naše príklady správnej praxe, ale niektoré stále nie sú známe. Ďalej, e, na každej európskej delegácií v tretich krajinách by mal byť jeden úradník, ktorý bude zodpovedný za kultúrne záležitosti a e, mal by mať aj školenie pre um, túto exkluzívnu činnosť, alebo môže to byť aj jeho prídavná činnosť. Malo by to byť prostredstvom spolupráce s, s jedným z programov Uniku. No a nakoniec lobby v európskych financiách, ekonomických a právnych výborov pre um, pozitívne dopady na kultúru um, ohľadom pridelovania finančných prostriedkov, napríklad um, klauzula o kultúrnej porovnateľnosti. Čiže toto nie sú revolučné a nové myšlienky spolu s kolegami som sa naozaj zamýšľala nad týmito otázkami a robila som si istý rešerš. Ja som vám chcela len ukázať, aby ste mi verili. Existuje tu istá, istá trilógia, isté štúdie, toto je po nemecky. Mám iba jednu kópiu, takže nemôžem vám to no, posunúť. E, toto sú ďalšie štúdie E, ktoré boli vypracované. A v podstate výsledok je ten, že verejní hráči, verejní aktéry vo všetkých e, krajinách EÚ e, a takisto aj súkromný sektor potrebuje koordinovaný prístup Ja chcem počkapnúť to slovo uh, doplňať sa a treba posilniť národné, lokálne, regionálne a súkromné uh, projekty v oblasti kultúrnej spolupráce. Ďakujem. Vielen, vielen Dank. Ďakujem pekne. Bolo to veľmi informatívne a dostali sme isté podnety. Niektoré veci neboli nové, ale treba ich stále opakovať, pretože ešte stále neboli realizované. Popra- poprosila by som pána Dujardena, aby pre sa ujal slova. Nech sa páči. Ďakujem, vážená pani predsednička, vážení členovia výboru, ďakujem, že ste ma dnes pozvali Eh, môj kolega Frederik Muziv, ktorý eh, je zodpovedný eh, za tento projekt európskej stratégie v Paláci Bozár. Myslím si, že na prvom slade to už vidíte. Palác má historickú hodnotu, je posledná federálna inštitúcia, jedna z posledných federálnych inštitúcií v Belgicku, ktorá začala pracovať na kultúrnych projektoch po prvej svetovej vojne. Na základe myšlienky už nikdy nechceme vojnu. A v 20 rokoch začala svoje aktivity. Dnes máme 250 partnerov v celom svete. A e, máme Európsku nadáciu, ktorá trvá od 60. rokov a od bilaterálnych projektov sme sa dostali až k multilaterálnym projektom. E, spolupracujeme aj s Európskou komisiou. Na základe tejto platformy e, sa umožňujú posilnené kultúrne kontakty medzi belgickými úradmi, e, orgánmi a orgánmi z tretich krajín, pričom rozširujeme kultúrnu iniciatívy existujú, ale uh, máme tu nový kontext Lisabonskej zmluvy a potrebujeme uh, tieto aktivity rozviť. Máme tu dohovor UNESCO, dohovor, ktorý podporuje kultúrnu diverzitu. Je to prítomné v Európskej agende pre kultúru. Ďalej máme špecifické iniciatívy vidíme, že e, existuje mnoho fóriem spolupráce, napríklad Media Mundi, potom Eastern Partnership Program a v roku 2009 máme novú e, európsku stratégiu Euromed. Ale zatiaľ e, to nestačí. Od roku 2007 viac ako 200 miliónov eur boli pridelené kultúrnej spolupráce s tretími krajinami ale to je stále malý podiel. 200 miliónov eur e, je málo a ten, táto téma ešte stále e, nie je dosť prerokovávaná na tých najvyšších úrovniach. Ehm, kultúra nie je štruktúralne zaradená do e, zahraničnej politiky EÚ. V našom svete je čoraz viac interkulturálneho prvku a e, dochádza k rôznym migračným tokom, ktoré sa stále zvyšujú. Nové kultúrne centra ako Bozár sú potrebné, aby stimulovali tento dialog medzi spoločenstvom a kontinentami a je to dôležité aj pre podporu kreatívneho sektoru. Ide tu o novú úlohu a o know-how v tretich krajinách a v iných kultúrach pretože to je zásadný moment preto, aby sme pochopili eh, ľudí, ktorí sú iní a vytvorili mosty. Kultúra je soft power eh, pre diplomáciu a preto je dôležité zvyšovať význam kultúrnej diplomácie, pretože takto sú lepšie zastúpené hodnoty rôznych národov. Diplomácia je dôležitá pre presadzovanie hlavných hodnôt a tu citujem pána Solanu, e, ktorá je naozaj veľmi pádna, čiže podpora európskych hodnôt musí byť v strede alebo musí byť hlavnou časťou zahraničnej politiky. Európa nemôže urobiť všetko sama. E, kultúrni operátori môžu e, načrtnúť isté cesty v tretich krajinách vďaka svojim skúsenostiam. E, máme veľmi dobrý projekt Vizionér Afrika. Sú to výstavy, ďalej rôzne predstavenia. A vďaka týmto predstaveniam môžeme urobiť oveľa viac ako dnešní veľvyslanci. Kultúra môže vytvoriť istý imíč EÚ v zahraničí. A tento imíč je už um, prítomný. Kultúra aktérov uh, v Európe um, je veľmi dobre hodnotená vo svete. Uh, Európa, Európu svet vníma oveľa lepšie, ako Európa vníma sama seba doma. Um, vytvoril sa veľmi silný projekt spolupráce medzi Egyptom. Ehm, bude sa to konať v roku 2013-2014 v Paláci Boza a eh, dôjde k výmenám kultúrnych poznatkov. Ehm, organizujeme rôzne výstavy, stretnutia, diskusie. Ehm, Občianské Energetika, spoločnosť a komunikácia budú hlavnými témami a dajú Egyptu nový imič. Tento projekt sme začali pred revolúciou, vedieme s nimi dialog a chceme im dať iný imič ako pyramídy, ťava, ťavy a um, tá masová turistika, ktorá existuje v Egypte e, našim cieľom je a ukázať, že kultúra bola pilierom našej spoločnosti, pre posilnenie tolerancie a pochopenia jednotlivých národov v stredozemí. Kultúra má veľmi dôležitú úlohu v kontexte krízy. Sú tu isté odporúčania, ktoré by sme chceli teraz vysloviť. Európska stratégia pre um, kultúrnu zahraničnú politiku. Tá by mala vytvo- byť vytvorená. Kultúrna spolupráca s tretimi krajinami by mala byť štruktúralne zaradená do politík komisie a e, v oblasti aktivít pani Eštonovej kultúra by mala byť horizontálne e, zahradená do všetkých bilaterálnych a horizontálnych politík v EÚ. Potrebujeme viac spoluprácu v tretích krajinách prostredníctvom delegácií Európskej, komis- Európskej komisie e, a takisto zapojiť do týchto aktivít kultúrne centra a občianskú spoločnosť. Kultúra musí podporovať kultúrnych operátorov v mm, tretich krajinách. My sme to už tu vypočuli, už to spomínali predrečníci. Mali by sme širšie definovať slovo veľvyslanec, aby sme pokryli všetky kultúrne oblasti, ktoré chceme zasiahnuť v zahraničí tam patrí cultural heritage, čiže kultúrne dedičstvo, ďalej občianská spoločnosť, uh, pozícia ženy v Egypte, či už v Turecku, prechádza cez veľké zmeny. Po štvrté, komunikácia a všetky jazykové aspekty, eh, kreatívny priemysel. To je 5 bodov, ktoré treba rozviť. Čiže to je 5 odporúčaní, ktoré by som chcel tu e, výboru navrhnúť. Ďakujem. Žiadam. Ďakujem pánovi Žiadanovi. On va discuter après. Budeme o tom diskutovať potom. Tilly Kainen from the Finnish Institute for International Affairs. Please. Pán Tilly Kainen z Fínskeho inštitútu. Thank you, Mrs. Chairperson. Ďakujem veľmi pekne Pani predsedníčka, členovia výboru, myslím, že správa nie je veľmi komplexná, vyčerpávajúca a súhlasím s úvodnými poznámkami, a dalo by sa povedať takými politickejšími na úvod tejto správe. Hovorí sa, že medzinárodná identita EÚ musí byť posilnená, že potrebujeme posilnenú medzinárodnú kredibilitu tak pre hospodárske ako aj politické účely a keďže svet sa mení, tak ostatné veľmoci okolo EÚ tiež využívajú svoje soft powers. Európska únia by mala robiť to isté. Takže to je východisko a pre posilnený kultúrny komponent v rámci zahraničnej politiky a zahraničných opatrení EÚ. Správa je veľmi komplexná, no a preto navrhnem, alebo budem, alebo chcel by som zdôrazniť jeden bod, o tom, aká, aký mal byť eh, dôraz eh, kultúrnej diplomácie v rámci zahraničnej politiky, pretože je tu jeden komponent, ktorý by mohol mať eh, skutočnú trhovú hodnotu v rámci celej EÚ a je to ten tzv. európsky model. V minulosti bol veľký záujem európsky model a jeho vnútorné, vnútorná štruktúra, čiže to kliše, že Európska únia je systém mierových riešení konfliktov a postvestfálske občianstvo. To sú veľmi dôležité medzinárodné komponenty integrácie vládne obrovský medzinárodný záujem o tieto prvky, ale či Európska únia tieto prvky využije, o tom pochybujem. No a preto by sme sa mohli v krátkosti zamyslieť to, nad tým, ako využiť e, kultúrne e, súčasti zahraničných vzťahov na to, aby sme dokázali, tak povedať, predať ten starý európsky model. Správa hovorí o kultúre ako prostriedku mierových e, alebo rozvoja mierových vzťahov a myslím, že to tiež veľmi dobre by sa doplňalo a s marketingom európskeho modelu pomocou kultúry. Takže aké, o akých kultúrnych prostriedkoch, nástrojoch môžeme hovoriť v súvislosti s troma kultúrnymi komponentami vnútornej štruktúry európskej integrácie. S čím sa to dá prepojiť? Ja predložím, alebo predložil by som tri návrhy. Poprvé, myslím, že treba, treba treba zdôrazňovať možnosť využívať e, dokumenty a dokumentárne filmy a filmy na to, aby sme objasnili verejnosti historické obdobia európskej integrácie, základné politické myslenie za integráciou, základné čísla, kľúčové čísla za európskou integráciou. Myslím, že to ešte stále oslavuje tým by sme mohli osloviť svet a širokú verejnosť. Ja som si s veľkým záujmom prečítala správu o školskom alebo predškolskom vzdelávaní, o výmenách učiteľov, výmených programoch. Myslím, že na toto by sme mohli poukázať tiež v rámci európskeho modelu, či by to mohli byť školy v rámci EÚ, a správa obsahuje niekoľko návrhov, ktorými veľmi súhlasím. Rovnako vítam tiež šírenia siete Európskej štúdií. Mali sme systém Jean Monnet, momentálne to viac o akademickom vzdelávaní a výskume, ale je to veľmi užitočné, keď hovoríme o šírení európskych hodnot Tento systém by mohol byť doplnený a využitý. Dalo by ho sa ho ďalšie, ďalej šíriť do rôznych think tankov a iných organizácií. Takže preto treba upozorňovať na riešenie konfliktov, systém vlády, riadenia a občiansko, občianstvo systém po vestfalskom miery. To je veľmi jedničná vec. Myslím, že rečníci predo mnou už povedali skutočne veľa, nechcem to opakovať. Chcela by som len zdôrazniť, aby sme sa sústredili na záujmy EÚ, na to, kde by Európska únia chcela použiť kultúrnu diplomáciu intenzívnejšie. Tak ako hovorili už predrečníci, tiež hovoríme o novom Európs- novej Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Tu máme príslušné nástroje na šírenie tohto signálu lepšie využívanie kultúrnej diplomácie. Dobre, ďakujem pekne, predsednička. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Ja by som hneď mala jednu poznámku k tomu, ale teraz už nepoviem, zdržím sa zatiaľ. že dám slovo kolegovi, povedala by som, že tu máme medzi nami bývalú kolegyňu, kolegyňu Christa Bric, ktorá v tomto výroba, prepačte, ktorá v tomto výbore sedela so mnou a teraz doma v Rakúsku ako súkromná osoba robí veľmi veľa v kultúre. Srdečne vítam Christa, chcela si povedať, že si chceš vypočuť toto vypočutie a pozrieť si ho. Mm, zídeš sa nám ako expertka, ale bohužiaľ máme limit, môžeme vypočuť už len dvoch. Len by sme chceli vedieť, či by si sa tu dobre cítila, pretože ľudia často doma nevedia, aká dôležitá je kultúra aj medzi poslancami. Potrebovali by sme ťa tu jednoducho, je to tak. Tak. Ich muss erst noch... Najskôr ešte musím dať slovo niekomu inému, a to zástupkyni z organizácie pani Ashton a to pani Marie Kokonen. Kde je? Aha, tu. Ja som sa pozerala len tam. Takže pani Kokonen, nech sa páči. Pani predsednička, členovia parlamentu, dámy a páni, dobrý deň, ďakujem za pozvanie aj zástupcov SVČ. Dovolte mi vyjadriť sa k správe pani Scháke Chcela by som vyjadriť našu spokojnosť z toho, aký záujem Európsky parlament prejavil. Ak budem mať 10 minút, tak niekoľko z nich využijem na to, aby som vám povedal niečo o našom prístupe k, kultúre v zahraničnej politike. A rovnako by som vám povedala niečo rada o príkladoch konkrétnej práce, ktorú naša, naša služba vykonaná v zahraničí. Kultúra zohráva kľúčovú úlohu v rámci vízie EÚ a rozvojovej spolupráci za cieľ, s cieľom s cieľom boja proti chudobe. Komisie, teda kultúra je súčasťou nášho politického rámca v oblasti ľudského rozvoja. Systematická integrácia kultúry vo všetkých eh, oblastiach politiky a rovnako prístup ku kultúre sú základnými princípmi medzinárodná kultúrna spolupráca voči rozvojovým krajinám je jedno z základných, základných pilierov našej stratégie. No a náš prístup je taký, že to vidíme ako dôležitý nástroj pre hospodársky a sociálny rozvoj. Kultúra je dôležitým vektorom pre demokratizáciu, ľudské práva a slobodu prejavu. Konkrétnym príkladom je alebo sú naše regionálne programy, napríklad v oblasti Južného Stredomoria, program ako Euromed Heritage alebo Euromed Audiovisual. Naša vízia v súlade s medzinárodnými záväzkami a cieľmi dohovorov UNESCO. Dohovor UNESCO a konvencia UNESCO je súčasťou aký komunatér a je hlav, súčasťou nášho hlavného rámca pre spoluprácu s tretimi krajinami v oblasti kultúry. A keďže prijatie, od, prija, od prijatia dohovoru Európska únia prijala množstvo opatrení na splnenie cieľov. Patria medzi ne e, viaceré napríklad zásah intervencie, dialógy s tretimi krajinami alebo regionálna spolupráca a použitie existujúcich alebo nových nástrojov, ako aj ad hoc aktivity. my by sme mali byť e, spokojní s mierou ratifikácie konvencie a byť e, optimistický čo sa týka ratifikácií v budúcnosti. Členské štáty EÚ a komisia budú aj naďalej podporovať konvenciu ako pilier riadenia v kultúrnych otázkach v budúcnosti s cieľom takmer univerzálneho pokrytia. No a k implementácii dohovoru. To je v centre tretej priority Európskej agendy pre kultúru, a totiž, aby kultúra bola dôležitým elementom medzinárodných vzťahov. Udržiavame politické dialógy s mnohými krajinami a Európska únia má proaktívny prístup, ktorý sa týka ratifikácie a implementácie dohovoru. A to robíme pomocou rámcov politických dialogov, ktorými eh, neustále eh, vyzývame partnerov z tretich krajín, aby ratifikovali konvenciu, ktorá dohovor tiež ďalej spolupráca s vládami a ministerstvami kraj, krajín ako Čína, India, Mexiko a Brazília. Sem patria diskusie o dohovore. A ďalej nesmieme zabudnúť na kultúru v medzinárodných dohodách, do o voľnom obchode, asociačných stabilizačných dohodách a v dlhodobých, dlhodobých nástrojoch, akčných plánoch a tak ďalej. Spolupracujeme s UNESCO. Je to projekt pre riadenie kultúry v rozvojových krajinách a to je prvým projektom technickej podpory EU UNESCO, čím podporujeme systém riadne kultúry v rozvojových krajín a posilňujeme úlohu kultúry ako vektora pri boji proti chudobe a podporu rozvoja. No a konkrétne, ako to robíme. Takže pred vypočutím som hovorila s našimi delegáciami, 137 delegáciami a dostali sme veľa reakcií. Mám príklady z 50 krajín, na ktoré sa s vami rada podelím. A tak ako pán Dužadan, a ja uvediem Egypt ako jeden z príkladov. E, takže naša delegácia v Egypte a jej hlavné kroky, 6 hlavných krokov pre podporu kultúrnej diverzity a 6 e, kultúrnych priemyslov podľa akčného plánu a dohovoru. prekladáme výzvy na návrhy, ktoré ktoré majú minimálny ročný rozpočet 200 tisíc eur od roku 2010. Tie výzvy eh, na preklade návrhu sa sústredili na súčasné umenie s veľkým potenciálom pre socioekonomický a kultúrny rozvoj krajiny. No a možno by vás zaujímalo, že medzi beneficientami sú tiež kultúrne inštitúcie z členských krajín. V prípade Egyptu GT inštitút, Talianský kultúrny inštitút, Francúzsky kultúrny inštitút, Španielská veľvyslanectvo, British Council a niektoré európske veľvyslanectva. Niektorými dobrými príkladmi pre spoluprácu s členskými štátmi EÚ na krajinách beneficientov boli napríklad 2010 eh, eh, festival literatúry, stredomorskej literatúry alebo festival v eh, Káhire. No a veľmi dobrým príkladom, jedným z najlepších je projekt pod názvom Panoráma európskeho filmu. Spolupráca medzi kultúrnymi inštitútmi tretich krajín, komisie členských krajín. No a komisia podporuje existujúce egyptské aktivity, ktoré, a to zaručuje udržateľnosť a dlhodobosť projektu. Ďalej vytvorenie spoločnej online platformy pre európske kultúrne aktivity v krajinách, takže aktivity, ktoré, ktoré spravujú členské štáty a projekty, ktoré financuje EÚ. Všetky opatrenia majú rozmer kultúrnej diplomácie, keďže naša, eh, naše snahy sú o podporenie eh, o podporu sektora kultúry, eh, ochrana slobody prejavu, ochrana kultúrnej diverzity, medzikultúrny dialog a prístup k kultúre. Myslím, že to na teraz stačí a to som mám tiež vynikajúci príklad e, činnosti našej delegácie v Rusku. Veľmi rada sa poradím s vami o všetky informácie, ktoré som zhromaždila v písomnej podobe, len pre vašu informáciu. Výzva pre informácie e, bola taká úspešná, že len pred hodinou som dostala e, posledné informácie z Jerevanu. Ďakujem pekne. Vielen Dank. So. Ďakujem pekne. Komisia dostane slovo na konci, ako vždy, na to, aby predniesla svoj názor. A teraz dávam slovo kolegom a kolegyňam. Najskôr sa hlásila Marika Šáka. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že sme si e, tu vypočuli mnoho zaujímavých tém. Chcem poďakovať rečníkov za ich e, výstupy. Pracovala som s kolegami a dostala som mnoho výstupov z občianskej spoločnosti. A e, je dôležité povedať, že my máme spoločné priority e, tu v Európskom parlamente, ale aj s e, aktéry občianskej spoločnosti. Niektoré priority nie sú nové a ja si myslím to isté. Čiže myslím si, že je čas na aktivitu a mali by sme urobiť ďalší krok. Aktivita by teraz mala prísť e, od rady, od komisie, teda od zahraničnej e, oblasti, zo zahraničnej oblasti. My v Holandsku často chodíme na bicykli a keď netočíte pedálmi, tak padnete, nemôžete sa zastaviť. A myslím si, že práve to sa deje v rámci EÚ a s jej zahraničnou uh, službou. Som prekvapená, že napríklad USA, Čína a NATO mm, prisudzujú tejto téme viac dôležitosti mm, a chcú pracovať na tomto viac ako my. Mm, vidíme, že sa to deje a vypočula som si to tu aj e, v tejto sále. Roztrieštenosť, nedostatočné ambície, to platí v našom susedstve. Mám tri otázky. Chcem vedieť, ako zahraničná európska služba sa pozerá na túto tému v rámci svojej organizácie, či e, rozmýšľa o nejakých oznámeniach, alebo o nejakej politike, alebo o nejakých podstatných kapitolách e, v oblasti kultúry, aké e, priority môžu byť stanovené a chcem sa špecificky spýtať na úlohu nových technológií IKT, pretože bolo to definované ako priorita v rámci e, projektu o ľudských právach, ale zároveň neviem, ako, akú podstatu to bude mať v praxi, napríklad, či by sme to teda mohli troška rozpracovať detálnejšie. A potom ešte mám ďalšiu poznámku Máme e, veľmi ťažký, zažívame e, ťažký čas krízy a šetrenia, čiže tá ťažká sila je e, veľmi e, nákladná, takže možno by sme mohli investovať viac do kultúry. Chcela by som vidieť väčšie ambície a viac aktivít zo strany tých, ktorí pracujú v Európskej zahraničnej službe. Ďakujem, pani Triple. Um, Ďakujem našim expertom. Chcela by som predložiť nejaké otázky. Najprv um, tá úroveň konceptu. Samozrejme, hovoríme tu o soft power, o ľahkej, o jemnej sile. Hovoríme o sile a hovorím o jemnej sile. Spomínali sa to USA e a Čína a sú oveľa lepší v tom, že z kultúry robia svoju jemnú silu. Eh, zvážme však aspekt síly. Samozrejme, toto nemôže byť jediné európske riešenie. Potrebujeme viac eh, prehľadnosti. Musíme pochopiť, čo to pre nás znamená soft, jemná sila. A čo chápeme pod pojmom sila, power. Takže potom by som sa vrátila ešte k jednej citácii, čo spomínal pán Dužahda. Povedal, že dejinách Európy o, soft power, jemná síla, stimulovala toleranciu medzinárodný. Toto bola dobrá časť, ale potom zlá časť dejiny, dejiny je imperialistická, netolerantná. A keď hovoríme o našom koncepte soft power a soft culture, Mali by sme jasne povedať, ako my chápeme kultúru. Musím povedať, že je to demokratický koncept, inkluzívny, pretože ináč potom nemôžeme hovoriť, že je, je len kultúra všetko spôsobila tieto dobré veci e, pozrite sa na Balkán a pozrite sa na nacistický teror v Nemecku. Čiže jasne musíme povedať, čo máme na mysli, keď hovoríme o demokratickom koncepte kultúry. Potom ďalšia vec. Ak dobre chápeme, čo je to náš európsky prístup k soft power, k jemnej sile, potom by sme mohli navrhovať riešenia. Musíme sa vyhnúť tomu, aby sme niekoho poučovali. Aj keď veľmi dobre chápeme, čo to je demokratická kultúra, v tomto zmysle síly, musíme pripustiť, že Máme veľa vnútorných konfliktov, mm, napríklad nacistické myslenie, um, inklúzia. A keď toto dobre pochopíme, tak potom môžeme nejak poučovať ďalšie krajiny. Musíme sa naučiť komunikovať o našich vnútorných problémoch a o tom, ako vlastne ich zvládneme. To je otázka komunikácie a ako toto riešiť na rovnostárskej úrovni. Z môjho hľadiska je podstatné, mm, aby inštitúcie spolupracovali a naša služba, naša zahraničná diplomatická služba e, musí riešiť tieto otázky každý deň. A kultúra by mala byť časťou tejto diplomatickej služby. A tak to musíme potom globálne prezentovať, čo chceme dosiahnuť. Santiago Fisas. Santiago Fises. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem aj spravodajcom, je to veľmi zaujímavé. V kultúre na nás nikto nemá. Napriek hospodárskej kríze je sila európskej kultúry nad ňou a nedá sa ňou zničiť a to je úžasné. Teraz by som mal jednu otázku na spravodajcov, ako to vyzerá s koordináciou, ktorá by mala prebiehať medzi inštitútmi, ktoré sú v mnohých štátoch v zahraničí a komisiou a, a s prácou nových veľvyslanectiev vonku. Jedna z ich hlavných úloh by mala byť na jednej strane podpora európskej kultúry, mali by sa starať o to, aby v krajinách určenia bolo čo najviac kultúrnych podujatí rôznych členských štátov, a naopak mali by prvoradé informácie poskytovať e, z lokálnych e, kruhov, aby sa dostali do Európy. A toto má aj ekonomický význam pre rozvoj kultúrnej turistiky napríklad. Toto všetko by mohlo prispieť k tomu, že by sa z toho urobilo niečo konkrétne, niečo praktické a reálne, čo by aj pôsobilo. E, pani Silvia Costa. E Toto vypočutie bolo naozaj veľmi e, zaujímavé a prišlo to vo vhodnom momente, pretože mm, bude tu schválený veľmi dôležitý text. Ide o, kultúrnu dimenziu zahraničnej diplomatickej služby EÚ. Myslím si, že môžeme súhlasiť s tým, že treba vyjasniť slovo soft power. Veľmi často e, sa deje to, že tam, kde nemôže zájsť politika, diplomácia, tam môže ísť, alebo to môže riešiť kultúra a spolupráca v kultúrnej oblasti, e, e, kultúrna spolupráca je opodstatnená A ako povedala už kolegyňa Trupel, nemali by sme si e, my to míliť s kultúrnou hegemóniou, ale myslím si, že tu hovoríme o tých istých hodnotách. Veľmi ma zaujali myšlienky rôznych rečníkov. E, prepašte, že vám e, ukazujem chrbát, ale takto je navrhnutá táto sála je dôležité pochopiť, ako táto kultúrna diplomácia Európskej zahraničnej služby by mohla byť nielen paralelnou diplomáciou k tomu, čo vlastne existuje v rámci jednotlivých členských štátov, ale, ako už povedala predsednička, um, mohla by, mohla by to byť kritická masa, kritická hmota uh, na udržiavanie kultúrnej diverzity a rôznosti a udržiavala spoluprácu medzi členskými krajinami a tretimi krajinami. Pretože niektoré silové prvky dnes nie sú systematické. Napríklad tá otázka sietí e, kultúrnych inštitútov jednotlivých členských štátov. Toto by nemal byť, e, nemalo byť len zbožné prianie, ale e, malo by to byť smerovanie nemalo by to smerovať k nejakej e, kultúrnej zvrchovanosti, ale mal by to byť cieľ, pretože potom je tu riziko, že európska zahraničná politiky zostane len paralelnou diplomáciou. A z tohto pohľadu bude dôležité posilniť aj iné ciele. Myslím najmä na stredozemie. E, myslím na, niektor- na siete, ktoré vytvárajú isté reálie. Reálie ako napríklad Únia univerzít Stredozemia alebo e, Únia európskych televíznych staníc, ktoré už teraz vedú dialog s tretími krajinami. Čiže mali by sme uh, ako si katalizovať kultúrne siete a siete, distribučné siete usmerniť a takisto aj posilniť um, kultúrne schopnosti týchto krajín. Nemyslím len na spoluprácu, ale aj na partnerstva. Takže ja som si kladla otázku, či by sme nemali k tomuto pristupovať systematicky, aby partnerstva s tretimi krajinami boli silnejšie zo systematického hľadiska ako tie bilaterálne vzťahy. Potom je tu ďalšia dimenzia. Článok 67 Lisabonskej zmluvy. Tam sa hovorí o tom, že treba e, posilniť kultúrnu dimenziu vo všetkých politikách. A táto kultúrna dimenzia je vlastne horizontálna. Takže e, všetky európske politiky majú ten dopad, že potom by mali posilniť aj rešpektovanie kultúrnej rôznorodosti tretich krajín. Teraz si kladiem otázku a tým končím. Veľmi ma zaujalo svedectvo, alebo teda to vystúpenie e, riaditeľa Bodáru, pána Zižardána. Myslím si, že ten príklad, ktorý tu spomenul, by e, mohol byť veľmi zaujímavý ako rozvíjať túto tému. Čiže Európska únia nie ako e, jednotlivé členské krajiny, ale um, prijatie jednotlivých stratégií, pričom si vyberieme niektoré priority, nedá sa urobiť všetko naraz a e, zvoliť si taký holistický prístup, celostný prístup, zvoliť si ciele a vytvoriť vzťahy, ktoré budú stále a ktoré budú obostranné. Čiže nie nejaké lojalistické vzťahy, ale reciprocita. A kladnem si otázku, či už existuje nejaká štúdia o tomto, alebo nejaké strategické priority, napríklad ako to existuje v rámci Stredozmoria, a či už na tom spolupracujeme a či sa to určuje ako dimenzia zahraničnej diplomácie EÚ. Čiže mal by byť vždy nejaký pracovník poverený e, kultúrnou politikou, teda pracovník delegácie EÚ a či toto už bolo prijaté, to, alebo či si to len želáme, tento, toto opatrenie, alebo či to je už v nejakom organigrame. Ďakujem, ešte mám tri prihlášky do diskusie. Kolegyňa Hannibal. Uh, Ďakujem, predsednička. Ja myslím, že to je veľmi komplikovaná tematika. A ešte nie jednoduchá, pretože je to veľmi všeobecné. Ďakujem rečníkom, a ktorí nám veľmi pomohli. Pomohli nám trochu to pochopiť. Zdá sa však, že hovoríme o dvoch veciach. A poprvé, všeobecná podpora presadzovania kultúry, čo robia aj ostatní, výmena projektov a teda. To je vynikajúca myšlienka a existujú dobré príklady ale hovoríme tiež o je, také všeobecnejšej téme, o demokracie, tiež ma zaujala myšlienka mierového riešenia konfliktov. Myslím, že by to bolo dobre vnímať v rámci týchto dvoch vecí, ktoré síce sú oddelené, aj keď musíme zlišovať medzi takou čistou kultúrou a politickou spôsobom, ako rieši veci. No, a ja by som bola rada e, z nejakého konkrétnejších odporúčaní, ako hovorila pani Kosta, ako postupovať ďalej. Myslím, že budovanie e, siete inštitúcií orgánov je veľmi dobrý nápad. Existuje v rámci celého EU. My si musíme uvedomiť, eh, čo robíme, čomu sa venujeme, je to kultúrna diverzita a radosť. Treba počúvať a eh, väčšie inštitúcie, však nie na úkor menší krajín. Každý pozná toho inštitút alebo British Council a sú to veľmi úspešné organizácie, ale musíme si dávať pozor, že aby sme zapájali aj tie menšie krajiny, a inštitúcie, ktoré nemajú takúto obrovskú podporu. No a čo sa týka politickej kultúry, mierého riešenia konfliktov a všetky tie ostatné veci, tie soft power. Ja by som bol rád, keby sme sa nad tým ďalej zamýšľali, pretože to je skutočne veľmi hodnotné, ale pomerne náročné uviezť do praxe. Toto bola veľmi užitočná diskusia a ja som za z nej veľa poučila. Ďakujem pekne. Teraz Hannu Takula. Ďakujem pekne, predseda. Teda predsednička. Ja myslím, že sme si vypočuli a zazneli tu veľmi dobré pripomienky, veľmi dobré otázky. Ja by som snáď doplnil len dva, dve pripomienky vo forme otázok. Európska únia by mala byť viditeľnejšia ako spoločenstvo hodnot. Právny štát, demokracia, to má kultúrne základy. No v Európe s mnohými hlasmi by sme sa mali možno lepšie naučiť hľadať a nachádzať spoločné tradície. Isté nemôžeme mať vždy všetci rovnaký názor ale trochu problematickejšie je, že kultúra Európa a kultúrny front eh, pracujú s rôznymi nástrojmi, rôznym tempom. Myslím na UNESCO a otázku členstva Palestíny. Európa sa nevyjadrila jedným, jedným hlasom. Treba však nájsť cestu a vychádza zo spoločnej spoločného hodnotového základu. Myslím, že je dôležité v rámci EÚ najzlepšie pochopenie pre kultúru. Myslím, že celkom jednoducho treba zistiť, ako je to s kultúrou v iných eh, krajinách, ako je, to, ako je prepojená kultúra a napríklad náboženstvo. Je dôležité aj pre Európanov tieto veci najskôr pochopiť. Prežívame arabskú jar v krajinách Stredomoria. To je samozrejme obrovská zmena. A ich kultúrne východiska je úplne iné ako u nás. No a zlepšenie kultúry sa dá zlepšiť aj dialog pani Benrapatu ste posledná a potom nasledujem ja. Ďakujem predsednička. Rada by som položila jednu otázku. Totiž, ako sa dá hovoriť o diplomatickej kultúre, ktorú často zastupujú štátne orgány. Ako dať slovo občanom. V rámci kultúrneho prístupu nikto nehovoril o vízii pre spoluprácu na decentralizovanom základe. Ja si dovolím tiež položiť dve, tri otázky. Najskôr by som... Najskôr chcem povedať, že som rada, že Gottfried Wagner oznámil, že bude existovať výsledok tejto fact-finding mission. Prečo sa na mňa tak pozeráš? E, som veľmi rada, že si oznámil, že takýto výsledok tejto misie príde. Pani Kokonen a pánovi Suchanovi to určite pomôže na ceste, na ktorej tu ideme. A tiež si myslím, že v tejto oblasti E, budeme musieť hľadať aj nové cesty. A otázky, ako zapojíme do toho občianskú spoločnosť, to je jedna vec, ale môžu to byť aj tie organizácie, e, ktoré tu boli menované ako štátne. Oni nie je pre mňa štátna organizácia, ja to tak nevidím. To sú pracovníci v kultúre, ktorí majú v pozadí štátne financovanie, ale ja si myslím, že ani Goetheho inštitút doma nevedie pani Merko. Určite nie. A tak to bude aj v iných krajinách, možno aj menej, ale myslím si, že aj tieto zariadenia majú možnosť na mieste potom e, sa spojiť s občianskou spoločnosťou. A pre mňa je dôležité, že niektorí z vás povedali, že z hľadiska arabskej jary teraz samozrejme tam dole musíme robiť e, viac e, než infraštruktúru. To je dôležité, ale demokracia, ktorú musíme budovať, ktorej musíme pomáhať budovať, tu musíme sprevádzať kultúrou. Kolegyni Triple dávam úplne za pravdu. Vôbec tam nepôjdeme ako učiteľi a to by bol nezmysel. Máme kultúrnu tradíciu, oni majú kultúrnu tradíciu, ktorá je časti staršia ako naša. Z toho sme všetci profitovali, to je mimo pochybnosti čo tam máme robiť. To dnes nie je len Afrika, to je aj Čína, Ázia a tak ďalej, a aj v Amerike. Čo tam máme robiť, to je vlastne to, aby sme rozprávali našu európsku históriu. <clears throat> To musíme robiť aj vo vnútri, nemôžeme tu len konzumovať Hollywood. To znamená, musíme hovoriť o našej európskej histórii a k tomu potrebujeme aj film. Nie len dokumentárny, aj dokumentárny, ale film vôbec. Tam sa eh, hovoria, hovorí o našej európskej histórii a ja si myslím, že je tu niekto, kto eh, viedol DEFu v Nemecku, kolega Bisky, a myslím si, že sa veľmi staráme o film v Európskej únii. A keď sa už oň staráme, tak musí ísť aj von a tu som napríklad veľmi vďačná Goetheho inštitútu za to, že obaja nemeckí výťazí ceny Lux, prvej pred piatimi rokmi a minulý rok, dostali titulky aj v ďalších jazykoch. My sme to urobili v 23 jazykoch a zvyšok, myslím, že to bolo 9 jazykov, to dodal Goetheho inštitút. A ja si myslím, že ten nový film, ktorý dostal tú cenu, ten je francúzsky. A malo by byť teraz možné, aby E, pendant k nemeckému e, Goetheho inštitútu vo Francúzsku urobil to isté spolu s belgickým, pretože to je francúzsky film. Bolo by treba ho natitulkovať, aby sa dal premietať aj v Ázii, v Amerike, pretože týmito filmami e, posúvame našu európsku kultúru a aj ťažké veci a demokraciu ďalej, aby ľudia videli, s čím sa zaoberáme, pretože jedna vec je jasná vo svete nás obdivujú kvôli e, veľkej kultúrnej diverzite a tu musíme aj ukázať. Ale teraz som chcela povedať ešte niečo. Zodpovedný pracovník na veľvyslanectve. Ten má byť vyškolený a má sa starať iba o kultúru. Ja som tu celkom skromná. Potrebovali by sme niekoho na veľvyslanectve, na európskom veľvyslanectve, kto by sa zaoberal touto záležitosťou, kto by sa jej ujal a ktorému by bolo vopred treba poskytnúť nejakú pomoc v tom zmysle, ako sa také niečo robí. Nie každý, kto sedí na veľvyslanectve, už je veľký znalec kultúry a nie je až tak kultúrne orientovaný, možno súkromne, ale nie celkom, ale teda potrebuje nejaké školenie alebo nejakú pomoc. A ja si myslím, že tu napríklad by bolo treba aby sa snažil úrad pani Ashton, aby každý e, na našom Európskom úrade mal, aby každý úrad mal takúto osobnosť a aby nerobili to, čo je anglické, keď je to angličan, francúzske, keď je to francúz, ale aby sa snažili byť aktérmi a aby zapájali do práce aj ENIC a podobné. Takže ja si myslím, že dnes sa tu povedali e, slova o dobrých prístupoch a myslím si, že s tým, čo sme tu počuli, by sme mohli ísť e, aj spokojný domov. Ešte mám jednu poznámku. Myslím, že Katarína hovorila o tom, alebo Katinka hovorila o tom, že musíme zapojiť aj ľudí z iných oblastí ako z kultúry. Dávam vám plne za pravdu. Máme tu pracovnú skupinu v parlamente Soul for Europe, do ktorej zapájame všetkých. Všetkých, ktorí chcú ktorí pracujú v najrôznejších výboroch. A keď už pristupujeme k téme vonkajšej služby, musíme zapojiť aj AVKO, aj zahraničný obchod. V tejto oblasti je trochu viac peňazí a po druhé, už od začiatku ich treba senzibilizovať v tom zmysle, že je tu veľká možnosť e, zapojiť sa, čo je pre mňa veľmi dôležité. Bolo by pekné, keby e, komisia e, vnímala, aspoň podprahovo sa tu povedalo, že toto by sa malo šíriť, Jean Molly Prečo, prečo nie je katedra Jean Mollet v Káhire? Žána Moneta v Káhire, v Toronte alebo kde. To by bolo úžasné. Možno, že to aj existuje. Nespomínam si. Ak existuje, tak nám to za chvíľu môžete povedať. A ešte jednu vec musím poznamenať. Pani Kokonen alebo Tekanen, Tilikainen, vy ste hovorili, ako to bolo vlastne, tak to je jedno. E, musíme viac hovoriť o Európe a učiť. Ale e, máme rovnaký problém aj v Európskej únii. To, čo ste nám ponúkli, aby sme robili vonku, to musíme najskôr robiť u nás doma. Musíme ísť na naše školy. Na našich školách sa tiež nehovorí o Európe takým spôsobom, ako by sa malo. To znamená, že to, čo navrhujete, to najskôr znamená viac kultúry tu a tu by sme mohli získať dobré predstavy a s tým ísť von. E, čiže je to veľmi pestrá kytica. A teraz dávam slovo komu? A kedy bude komisia? Na konci. Hm. Teraz máte vy slovo e, a potom zase komisia. Začneme s Gottfriedom. Gottfried Wagner, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za diskusiu. Chcel by som povedať, že skutočne kultúra nie je nejakým nevinným slovom. A mnoho konfliktov má pôvod v kultúre. Kultúra sa často zneužívala na poháňanie konfliktov, ale preto musíme venovať oveľa väčšiu pozornosť kultúre v budúcnosti. Nedávno som sa zúčastnil diskusie sa s diplomatickou akadémiou v Belohrade. Hovorili sme o soft power, o nových myšlienkach povedal som, pozrite sa von z okna a boli tam tie veľké budovy, ešte stále zbombardované z roku 99, takže soft power sa možno objavila až po útokoch na to z 99. No ale 10 rokov predtým každý vedia, že niečo treba urobiť z Akadémiou vieta, s umelcami, ktorí mali veľmi nacionalistický podton ich diela. Európska únia zlyhala. Po Daytonskej dohode e, nebola žiadna seriózna dohoda na riešenie kultúrnych otázok. Teraz máme nejaké nástroje, takže ja chcem povedať k tomu, že nemôžeme, alebo teda v budúcnosti nepotrebujeme len dobrú praxa, aj keď to je základom všetkého, a som rád, že SVČ teraz zhromažďuje dobré skúsenosti na úrovni delegácií, ale potrebujeme tiež nejaké spoločné pochopenie toho, čo sú európske hodnoty, ako ich zladiť s našimi internými diskusiami, ako sa vyhnúť pokrytectvu a dvojitým štandardom, ako ochrániť tú autokritiku, ktorá patrí našim európskym pokladom. No a ďalej špecifická, špecifická te, a, a, aspekty budúcej stratégie. Isté kultúra e, nebuduje a diálnice, nejaké dopravné systémy. Kultúra je veľmi špecifická aj, v tom všeobecnom e, zmysle slova a preto potrebujeme osobitné nástroje. No a skúsenosti ukazujú, že je veľmi dôležité, veľmi dôležité je medziinstitucionálny kultúrny dialog medzi, medzi e, inštitúciami a SVČ. No a a to sú potrebné príslušné nástroje, hlavne voči tretím krajinám, ktoré sú pod obrovským tlakom. Napríklad dva kolegovia z Bieloruska, viem, že komisia sa snažila, ale ak sa porozprávate s umelcami z Bieloruska, taká pomoc sa im nedostane, pretože nemajú dostatočnú flexibilitu. Takže snaha podporu demokracie, ktorá by bola flexibilnejšia, by bola vynikajúca. No a ďalej tá kritická masa, kritické množstvo. Súhlasím s tým, že eh, štátne aktéry, občianské iniciatívy, treba dosiahnuť ten potrebný počet. No a posledná pripomienka, alebo imperatív je, že ak to necháme len na spoluprácu medzi národnými aktérmi bude veľmi náročné dosávať nejaké európske výsledky. Je to, musí to mať spoločný základ a musíme ochraňovať diverzitu, ale pri budovaní stratégií potrebujeme nejaký európsky prvok. No a kvôli tomu európsky ESVČ by malo začať odtiaľto. Ďakujem pekne. A teraz Katinka. Ja tiež začnem s tým, čo som povedal na úvod. Čo je to soft power? Keď hovoríme o Číne a 300 kultúrnych inštitútoch v tejto krajine, tak to nie je soft power. A to je kultúrny export. No a to by sme nemali rodiť, robiť. My nie, nie sme vývozcom kultúry a umenia to je veľmi rozdielne. Rovnaká otázka je, čo robíme vnútri, snažiť sa pochopiť európske pozadie, zvyky, tradícia alebo jazyky zahraničných umelcov. A to chceme, aby svet pochopil a chceme spustiť dialog a to je veľmi veľký rozdiel. Nielen v porovnaní s Čínou, ale aj, povedzme co úprimne, s USA ja ich inštitúty poznám veľmi dobre. Oni vyvážajú kultúru. A to je ten rozdiel e, v porovnaní s Európou. A tomu sa treba venovať. To je teda prvá vec. A rovnako to, čo ste povedali, to nie je len pekné. Existuje množstvo paneurópskych tém, ako napríklad imigrácia, ako napríklad konflikty, alebo taký neutrálnejší, ale mohol by to byť problém. Viacjazyčnosť. To nie sú jednoduché veci. S týmito sa potýkame a máme mnoho príkladov z krajín, ktoré majú pod, pod, podobné problémy, ako teraz napríklad Južná Afrika. Tento projekt stále mení. No a to tiež implikuje, že to my len nehovoríme o sebe. Nie. My počúvame tiež našich kolegov a partnerov. Takže pre mňa je dôležité hlavne toto. A samozrejme otázky mobility, o ktorých som sa mohla vyjadriť len jednou vetou, ale je to vnútri a vonku. Je vnútri, no a ďalšia vec, ktorá je taká pragmatickejšia, ja, mňa zaujíma tiež organizačná forma. Ako ďaleko ste už dospeli, ako ďaleko sa dá zájsť, ja sa toto neustále pýtam, e, máte nejaké štruktúrne plány alebo e, osoby s istými funkciami, alebo plánujete, tak ako povedal Doris Pak ja, e, plánujete nejak zaradiť týchto ľudí do delegácie EÚ. To je veľmi dôležité. Ja som sa stretla s viacerými, ktorí si myslia, že Európa má robiť filmové festivaly. Nie, to je nejaká kompilácia národných vecí, ale to nie je pan-európska téma. To je niečo iné. A akumulácia je to isté. No a väčšina delegácií nezávislých eh, treba ich školiť. Takže toľko v stručnosti. Ďakujem, Katinka. Prosím, vypni si mikrofón. Teraz pán Dožardán. Uh, very nice name. Mm. Máte veľmi pekné meno. Yes, thank you. Ďakujem. Kedy si naša rodina predávala odevy. Myslím na soft power, na tú jemnú silu. Za 10 minút je ťažké to popísať Peter Svorvadek to veľmi dobre povedal. Európa po tisícke rokov vojen medzi katolíkmi a protestantmi začala chápať, čo je budúcnosť. A to Európa nie je len mytel Európa. Myslím si, že všetci sa na tom dohodneme, čo je to rôznorodosť v Európe. Ja osobne si myslím, že kompetencia našich vlád je taká, že oni to vlastne nerobia, ale Press People robí ich tú prácu a záleží to na dobrej vôli veľvyslancov, ktorí sú v zahraničí. Myslíme si, že európsky veľvyslanci by odvedli túto prácu multilaterálne. To by bolo dobré na celom svete. Ehm, je mi troška ľúto, že keď hovoríme o tej kritickej hmote, že vidíme, čo sa deje napríklad v Španielsku. V Španielsku nebude asi minister kultúry. A tie rôzne dynamiky, ktoré sa tam odvíjajú, tak Eh, budú spadať pod iné ministerstva. Mm, to všetko sa nejak spojí a dlhodobo by to mohol byť problém kritickej masy. Takže všeobecne tá realita Číny to je jedna vec. A potom máme aj iné krajiny, napríklad oh, anglofónne krajiny, na ktoré sme zabudli v tejto si a potom e, rozvíjajúce sa krajiny, pretože sme hovorili o veľkých inštitúciách a o najdôležitejších inštitúciách a mali by sme spomenúť napríklad e, bruselský summit sa medzi Afrikou a Európou, ktorému predsedal komisár Michel. Čiže hovoríme aj o Mexiku, o Indii a nezabúdajme na iné krajiny, musíme spolupracovať aj s nimi a africký kontinent je jeden z týchto kontinentov. A ja si spomínam, generálna komisárka pre, Európsku, pardon, pre Africkú úniu e, doslova vyťahala uši komisárovi za to, že sa štruktúralne e, nepracuje v oblasti kultúry. E, z mojej skúsenosti je dôležité, že potrebujeme podporu nielen exportovať našu kultúru, e, pretože existuje želanie zo strany Číny a Indie spolupracovať nielen v oblasti vývozu. Napríklad e, americká agentúra pre informáciu, ktorá koordinovala tieto centrá, v 70. 80. rokoch bola jedna e, pobočka, e, teraz sa e, sústredili na tretie krajiny. Čiže bola to agentúra pre informácie, ktoré založilo, ktorú založilo USA, teraz to už neexistuje. Bola to vlastne propaganda. My by sme mali robiť projekty a ak budeme robiť projekty s Indmi a Číňanmi, tak bude to také, takisto dobré, ako to, čo robíme tu. Čiže musíme to robiť s veľkou dávkou diplomácie a empatiou. Budeme mať úspechy, keď to budeme robiť tu, rovnaké projekty a my napríklad v Národnej galerii uvedieme umelcov, ktorých odmietli na námestí Nebeského pokoja. Uh, Takže um, robia to aj iné krajiny, napríklad aj Arabský inštitút. Um, Všetky tieto inštitúty však boli nápojené počas posledných 20 rokov na bilaterálne vzťahy. A keď sa pozriete počas našich diskusí na geopolitické regióny, tak musíme byť multilaterálnejší a musíme sa stretnúť. Bozár vlastne poskytuje priestor týmto ľuďom vo multilaterálnych vzťahoch. A či už veľké alebo malé inštitúcie musia spolupracovať a my nie sme štruktúry propagandy, ale sme nezávislí. Teraz by som chcel spomenúť katedru Žana Moneta v Kahire. V Kahire teraz nie je len e, katedra Žana Moneta, ale je tam aj americká univerzita. A mnoho ľudí sa chodí pozerať na americkú univerzitu v Kahira, nie na katedru e, Žana Moneta. Čiže e, mali by sme postaviť most medzi vzdelávaním, mládežou, takže aj tieto linky, tieto prepojenia by mali byť multidisciplinárne medzi jednotlivými výbormi. Čiže nové mm, členské štáty, nové možné členské štáty, Turecko, Stredozemie, to, tí všetci môžu byť e, začlenení do tejto diskusie. Jamais assez du temps. Madame Tilikan. Ďakujem pani veľmi stručne o tom koncepte soft poweru. Toto je veľmi dobrá diskusia. O, existuje jeden koncept soft power, jemnej sily. Už e, sme hovorili o tom, ako to robí Čína. Samozrejme, EÚ by mala byť sebakritická, keď hovoríme o prostriedkoch, akými sa vykonáva tá jemná sila. Toto je kľúčové. EÚ má ďalšiu výhodu a to je demokratická tradícia um, odovzdávania svojej tradícii a dedičstva, čiže toho, čo sa snaží EU podať ďalej. A to je dôležité e, spomenúť to v tejto demokratickej atmosfére. Soft power má ďalšiu výhodu, ale aj e, nevýhodu. Je otvorená pre dialog. Ale nevýhoda je tá, že soft power v mnohých príklad, prípadoch je neviditeľná. A e, vyžaduje si kritický prístup keď sa vykonáva, keď sa realizuje. Takže toto je veľmi užitočná diskusia. Potom tu bola položená otázka o európskom modele. Modely, ja som to spomenula, keď som hovorila o tom, že toto by malo byť jedným z cieľom európskej jemnej síly, čiže kultúrna diplomácia, EÚ by mohla e, podávať ďalej svoje pozitívne skúsenosti e, prostredníctvom svojej diplomatickej služby pri riešení konfliktov a e, prostredníctvom predkladania príkladu svojho občianstva. Myslím si, že z globálneho hľadiska to naozaj potrebujeme nájdeme to aj na medzinárodnej úrovni. Mnoho skúseností EÚ by mohli byť užitočné. Takže toto by mohol byť politický obsah uh, takéto diplomácie. Ďakujem. Uh, half, half minute, Mr. Dujardin wanted to say something. Pán Dujardin, vy ste chceli niečo povedať. Prosím vás, za pol minútky to povedzte. No, no, I, I wanted to, to finalize that, uh, that. Ja som chcel uh, len povedať to, že e, táto diskusia, ktorú tu vedieme, je zaujímavá. My sme všetci technokrati. A ja sa pozerám najprv na seba. Mali by sme sa zapojiť aktívne do tejto práce. Viem, že lobbysti, ktorí prídu 8. decembra do Bozar, privedú aj umelcov, ale umelecký dopad na, teda na umelcov je dôležitý. Many... Mm, ďakujem. Um, mnoho otázok tu bolo predostretých a ja by som chcela spomenúť eh, to, čo povedala pani Šáke. Oh, že by sme možno vytvorili isté oddelenie. Sú tu isté finančné obmedzenia. A ak sa zamyslíte, eh, prečo tu niekto hovorí o kultúre z komunikačného oddelenia, je tu na to dôvod. Ja som koordinovala našu delegáciu, aby sme mali nejaký vstup, nejaký obraz my koordinujeme z tohto oddelenia všetko a mali by sme dať nejakú, poskytnú nejakú pomoc našim delegáciám a chcela som povedať v svojej prezentácii, že kultúrne aspekty a dimenzie sú prioritou všetkých politík, čiže sme v tom hlavnom prúde. Čiže potrebujeme koordináciu. Nie, nie je to len o mne a o komunikačných stratégiách, ale treba komunikovať s delegáciami. Čiže treba s nimi e, komunikovať hm, priamo. E, mnohé, e, mnohí majú úradníkov pre kultúru a je to napríklad, mám tu príklad Ruska, sú tu spoločné projekty, diskutuje sa o otvorených problémoch, napríklad štatút európskych kultúrnych certier, e, vzťahy s ruskými orgánmi, organizácia kultúrnych udalostí e, a kultúrne nástroje. Čiže to je pár e, príkladov z inštitucionálneho hľadiska ehm, to bola tu spomenutá istá otázka. My toto uh, koordinujeme uh, a nad, nadviazali sme na stretnutia uh, s informačným výborom a jeden z bodov na programe bude kultúra a bude tam aj zástupca z direktoriatu pre kultúru a vzdelávanie. A prvá otázka pani Šárke o tom, ako vidíme kultúru kultúru vidíme ako, dôležitý, ča, ako dôležitú časť um, občianskej diplomácie. A preto pracujeme s oddeleniami uh, komisie v tomto výbore. Teraz by som sa vrátila ohľadom tých zamestnaneckých um, miest. Uh, na každej delegácii by mal byť rád sa pre kultúru sú menšie delegácie alebo väčšie delegácie, napríklad vo Washingtone, ktorý má množstvo zamestnancov a má rácu pre kultúru. Realita je tá, že menšie delegácie e, e, musia poveriť jedného zamestnanca viacerými úlohami a koordinovať tento systém e, Chcela by som vás informovať o jednom filme. Um, my sme mali uh, odpovede z delegácií. 37 z nich e, organizujú Európsky filmový festival, čiže naozaj sa tu podporuje európsky film e, v tretich krajinách. A je tu taká približná tabulka, mám tu pár kopí. Mnohé delegácie spolupracujú s európskymi kultúrnymi inštitútmi na mieste. Takže tá práca pokračuje a som rada, že vás o to môžem informovať. Ďakujem pekne. Ešte vás pozveme aj v budúcnosti. Teraz by som dala slovo španielskému kolegovi, ktorý bude odpovedať pánovi Dujardin. Ale prosím, krátko, Santiago. Ďakujem, pani predsednička, veľmi stručne. Nový premiér v Španielsku nevieme, čo ešte urobí, ale na chodbách a v tlači sa hovorí že z Ministerstva kultúry urobí iba e, štátny sekretariát. A e, takisto to hovoril aj ďalší predstaviteľ. Taká je logika. Kultúra je autonómny región a štát do toho nemá veľmi čo hovoriť. A povedal, že kultúra potom bude priamo závisieť od premiéra a nie od ministerstva školstva. Jednoducho, že externá propagácia španielského jazyka tá pôjde cez ministerstvo zahraničných vecí a zvyšok cez kultúru. Každá krajina nech má, čo chce. A prvnež nebudeme vedieť, že je toho menej, by sme ešte nemali nadávať. Pán Žarden, buďte optimista, dôverujte tomu, že Španieli budú naďalej vysokokultúrnym národom, ktorí to prejavia aj na vonok. Madame la prezident Polonés, nech sa páči. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Bardzo dziękuję komitetowi za zorganizowanie. Pani predsednička, vážené dámy a páni. Chcela by som srdečne poďakovať za toto podujatie a za vynikajúcu príležitosť zúčastniť sa na diskusii. Už sa zdôrazňovalo, že dnešný svet stále rastúcou mobilitou, modernými technológiami a zmenami v komunikáciách je veľmi ovplyvňovaný a to je vlastne význam soft power. Spolupráca v oblasti kultúry výmena myšlienok, tém, dialog. To sú nevyhnutné veci pre efektívnu zahraničnú politiku v mnohých dimenziách. V, spoločnosť, spoločenskej, ekonomickej, v oblasti trvalo udržateľného vývoja, demokratizácie, ale aj v oblasti bezpečnosti. Spolupráca v oblasti kultúry, výmena myšlienok a názorov. To je nevyhnutné pre rozvoj aj vlastnej kultúry, pre jej kreativitu a e, životnosť a tým pádom aj pre jej atraktivitu a konkurencieschopnosť. Tento moderný spôsob myslenia e, by sa mal prejaviť aj v zahraničnej politike Európskej únie. Taká diskusia, ako bola tá dnešná, e, slúži takýmto veciam. Takéto ciele sleduje aj Rada Európskej únie, hlavne Výbor pre kultúru. Odkedy sme v novembri 2007 prijali rozhodnutie Rady o Európskej kultúrnej agende, patrí podpora kultúry k trom strategickým cieľom v medzinárodnej dimenzii Európskej únie v oboch viacročných pracovných plénach Rady v oblasti kultúry sme prijali tieto opatrenia. V pracovnom programe pre roky 2008 až 2010 hovoríme o implementácii dohovoru UNESCO z roku 2005 o ochrane a podpore Eh, diverzity eh, kultúrnych výrazových foriem. Ale neobmedzili sme sa iba na toto. Napríklad v novembri 2008 sme prijali závery Rady o podpore kultúrnej diverzity a kultúrneho dialogu v zahraničných vzťahoch eh, únie a jej členských štátov. Ďalej sme záujem členských štátov o kultúru zahrnuli do rozvojovej politiky Európskej únie. Aj pre roky 2011 až 2014 sme naplánovali celkom konkrétne opatrenia na podporu kultúry. Prvé stretnutie sa uskutočnilo počas maďarského predsedníctva v Péči v júni tohto roku a týkalo sa globálnej, regionálnej a lokálnej perspektívy. Aj polské predsedníctvo usporiadalo takéto stretnutie a to v októbri v Lubline. Tam sme sa zaoberali verejnou diplomáciou, hlavne s prihliadnutím na kultúrnu diplomáciu. Zúčastnili sa nie len úradníci z mnohých členských štátov, ale aj zastupcovia vedy. Zastúpení boli Zastúpení boli aj Európska komisia v osobe generálneho riaditeľa pani Márie Kokonen ako zastupkyňa e, Európskej vonkajšej služby a zastupkyne siete kultúrnych inštitútov Európskej únie. Takisto sme dostali video posolstvo pani Šáke, pani poslankyni Šáke. Ďakujem za toto posolstvo. Toto stretnutie bolo veľmi zaujímavým diskusným fórom medzi zástupcami tejto inštitúcie a všetkých členských štátov o rozdelení úloh a perspektívach spolupráce všetkých európskych aktérov v novej realite po Lisabone. Počas stretnutia sa prezentovali aj praktické príklady, ktoré občianská spoločnosť podnikala na lokálnej úrovni. Jednalo sa tu o projekty mesta Lublin pre krajiny východného partnerstva. Hovorilo sa tu aj predložila sa tu aj prvá nezávislá správa o stave občianskej spoločnosti a nezávislej kultúry v Bielorusku. Pri tejto príležitosti sa zdôraznilo, aký dôležitý je vzájomný vzťah kultúrnych projektov a rozvoja občianskej spoločnosti. Takisto sa poukázalo na rolu kultúry v demokratizácii. Polské predsedníctvo by chcelo poukázať na perspektívu spolupráce v oblasti kultúry. Preskúmali sme možnosti v oblasti existujúcich štruktúr východného partnerstva. Formy kultúrnej spolupráce takisto boli z jednou z hlavných tém konferencie a to bola východná komponent, východný komponent mobility a toto sa uskutočnilo tento rok v júli vo Varšave. E, mnohí účastníci tejto konferencie prišli z východných susedských krajín a poprvýkrát mali možnosť e, vidieť rozsiahlu ponuku európskych programov na podporu mobility. Toto odporúčanie sa potom zopakovalo aj v záverečnej deklarácii samitu vo Varšave v septembri. Dánske predsedníctvo bude pokračovať v týchto opatreniach. Plánuje sa ďalšie stretnutie úradníkov pre kultúru a zdroje a zastupcov ministerstiev zahraničných vecí pre diskusiu o kultúre vo zahraničných vzťahoch. Keď uvažujeme o tom, aké blízke sú si naše kultúry, ale ako rôzne sa štáty východného partnerstva rozvíjajú, tak vidíme, že je veľmi dôležité, aby sme hovorili aj o aktuálnych udalostiach, napríklad v Stredomorí. E, myslím si, že rola kultúry v zahraničných vzťahoch e, nadobúda stále väčší význam. Mali by sme sa však postarať o to, aby sme tu E, tieto slova naplnili konkrétnymi opatreniami, aby sme zostavili politické programy, ktoré budú mnohovrstvé, rozsiahle a dlhodobé a ktoré budú reagovať aj na spoločenské výzvy a dajú na ne odpovede a e, ktoré bude možné implementovať. O to viac e, ďakujem Európskemu parlamentu za dnešné stretnutie. Myslím si, že týmto sme skutočnú spoluprácu našich inštitúcií podporili a kultúru sme zahrnuli do zahraničných vzťahov Európskej únie. Sama som v Polsku konštatovala, ako silno sa Polsko zaujímalo o kultúrnu politiku, o kultúrne vzťahy, ako sa o ne usilovalo. A to, že máte toľko susedov na východe, dúfam, že práve tá téma, o ktorej sme hovorili dnes, vám umožní individuálne e, spolupracovať s týmito krajinami. Za to by sme vám boli veľmi zaviazaní, pretože od konca roka už nebudete e, predsedníckou krajinou rady, ale budete môcť e, naďalej pracovať v tejto oblasti a dáni vám v tom určite pomôžu. Teraz dáme slovo zastupcovi komisio, komisie, pánovi Suchovi. Máte slovo. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vidím tu pána Dožadána. No a spomínam si na stretnutie, na ktorom som sa zúčastnil pred troma týždňami. Bol som zodpovedný za koordináciu a stretnutia viacerých kultúrnych popredných osobností z celej Európy s predsedom komisie pánom Barosom. A ak tam, ak hovorili všetci o jednej veci v rámci tejto diskusie, tak to bolo práve to, že Európa, pán predseda, sa nachádza v kríze. Avšak, čo je mimoriadne silné, čo je veľmi dôležitým aktívom pre Európu, je jej kultúra. A to dali najavo tak interne ako aj externe. No a takže interné aspekty využite potenciálu kultúry Európskej únie. O tom, budeme, o tom budete diskutovať ja, pani Pat, na výbore zajtra. Ja som si istý, že keď príde e, komisárka, aby vám predložila nový program Tvorivá Európa. A teraz hovoríme ja veľmi, sa teším z toho, e, z tohto aktuálneho vypočutia. Teraz hovoríme o potenciáli kultúry, európskej kultúry v zahraničných vzťahoch. Rád by som dodal, že sa deje skutočne veľa. Deje sa veľmi veľa vecí. Ja nebudem opakovať to, čo povedali moji kolegovia z ESVČ. Je to skutočne veľmi pekný zoznam aktivít, avšak čo ešte nebolo povedané, je, že to sú naše uh, aktivity pre rozšírenie s kandidátskými krajinami na Balkáne. To je skutočne nádherné. Karolina hovorila pred pár sekundami, ako sa zapájajú predsedníctva. Maďarské predsedníctvo, polské predsedníctvo. Tiež treba dodať, že francúzske predsedníctvo a závery rady na túto tému. A tiež dánske predsedníctvo, ktoré zahraničnú dimenziu stavia do centra pozornosti. Takže preto si treba položiť otázku, prečo tu je Gottfried Wagner s iniciatívou More Europe, prečo pani Scháke predkladá svoju dôležitú správu. neupozorňuje to na to, že zatiaľ, čo sa deje pomerne veľa, tak eh, tu ešte priestor na zlepšenie. Treba počúvať občianskú spoločnosť. Sú niekoľko krokov pred nami, takže preto treba skúmať eh, iniciatívu More eh, ňu Ďakujem Gottfriedovi Wagnerovi a ostatným inštitúciám, ktoré ho podporili. Myslím, že to prináša veľmi dôležité veci. No a aká, to neviem, čo sme si vypočuli od členov Európskeho parlamentu a expertov, takže aká je línia, na ktorej sa všetci zhodnete, tak je to, myslím, potreba vypracovania stratégie, je to potreba spolupráce, potreba koordinácie, potreba viditeľnosti. Takže to je ten priestor, prvok, priestor, ktorý treba vyplniť, to prázdne miesto. Je to veľmi dôležité pre budúcnosť a nehovorím o budúcnosti v nadchádzajúcich 10 ročiach. Ja by som bol veľmi rád, ak by sme tento, toto prázdne miesto vyplnili budúci rok alebo rok potom. Máme pred sebou množstvo víziev, ale aj príležitostí a myslím, že ak zosúladíme prácu komisie s iniciatívami, iniciatívami európskej občianskej spoločnosti a výsledkami tohto vypočutia, tak to je prioritou pre nás. A ak nám sa podarí to spraviť, ak sa nám podarí urobiť ten krok vpred, Európska komisia, členské štáty, Európsky parlament a najmä kultúrny sektor, sektor európskej kultúry, občianskú spoločnosť, tak sa nám podarí veľmi prispieť k budúcnosti EÚ a budúcnosti zahraničných vzťahov Európskej únie. Keď hovorím o zahraničnej spolupráci, tak je, existuje výraz kultúrna diplomácia, existuje výraz soft powers. Ja si však myslím, že najdôležitejšie sú rovné výmeny alebo rovnocené výmeny. Isté máme aj množstvo eh, čo dať, ale môžeme sa aj veľmi veľa poučiť. A ak to myslíme seriózne, ak to je eh, základom toho, čo robíme, tak len vtedy budeme vnímaní ako seriózny partner. Len vtedy budeme vnímaní ako rovnocenný partner a budeme rešpektovaní. Takže toto sú možno niektoré z tých hlavných prvkov, na ktorom by sme chceli spolupracovať s Európskym parlamentom a národnými štátmi. Ďakujem pekne, pán Šucha. Teraz prídeme k záveru. Predsedníčka vždy musí eh, to uzavrieť. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše odborné názory a za podporu našich myšlienok. Ďakujem tiež, že sme nezabudli na umelcov, Ďakujem veľmi pekne vášmu kolegovi. Je veľ, veľmi dôležité. Občianská spoločnosť je veľmi dôležitá, ale nesmieme zabúdať na umelcov. More Europe prvky sa do centra pozornosti. Teraz máme dve ďalšie, eh, dve ďalšie iniciatívy. To je vynikajúce. Ľudia pracuje nielen v oblasti kultúry, ale vo všetkých obla- ostatných dôležitých oblastiach, pretože mm, potrebujeme vysvetľať, čo to znamená kultúra. Ďakujem zástupcom predsedníctva, kolegom, ktorí tu boli. Ďakujem veľmi, veľmi všetkým. Je dobré, že sa tomu venujeme. Teraz túto tému ukončíme. Ak chcete zostať, máme pol hodinku na výmenu názorov s asociáciou pre európske festivaly. Takže ak chcete, môžete ostať. Ak chcete odísť, tak nech sa páči. Ak nie, tak eh, máte dve minúty na to, aby ste odišli, pretože skutočne nás tlačí čas. Our final agenda item today is... No, posledný bod nášho programu je výmena názorov so zástupcom Asociácie európskych festivalov, alebo Europa Festival. Je to asociácia Európskych festival, umeleckých festivalov a jedna z najstarších sietí pre kultúru na celom svete e, vznikla v roku 1952. Vytradil aj Denis de Rougemont. Eh, os, budúci rok oslaví 60. výročie svojej existencie. Dnes sme hovorili o tom, aká je úloha, úloha kultúry v zahraničnej politike a FA ukazuje, ako umenie a kultúrne podujatia môžu prepojiť krajiny. Dnes je medzi nami pani Katrin Deventer, generálna tajomnička EFA, aby nás viac informovala o práci a činnosti tejto organizácie. Katrin, nech sa páči, máte slovo. Thank you, honorable... Ďakujem, vážená pani predsedníčka, vážení členovia Európskeho parlamentu, drahí kolegovia. Otázka teda bola, aká úloha aká úloha uh, má byť pridelená kultúre a úloha, akú má EÚ zohrať EÚ. Takže festivaly v Európe. Hlavná otázka je, ako môže byť ich potenciál využitý ešte viac. Európa pre festivaly, festivaly pre Európu festivaly, e, navštevujú, navštevujú množstvo návštevníkov z EÚ. E, je to vyjadrenie istých e, myšlienok na, istej, na istom mieste. Z Nižného Novgorodu do Estorilu, od Bergenu do Aténov. Na týchto miestach nájdete svoj domov, ale aj svojich voličov. Zároveň iba 5 obyvateľstva EÚ sa zúčastňuje na verejnej diskusii o európskych záležitostiach. Um, účasť na európskych voľbách sa stále znižuje. V roku 1989 to bolo 62 v roku 2009 43 je v návrhu pre Európsky rok občanov roku 2013 sa vôbec nehovorí o kultúrnej dimenzii. Je to paradox? Po druhé, vždy bude existovať medzinárodná prax umelcov, úžasná prax spolupráci, v koprodukcii, cezhraničná mobilita v každodennom živote a samozrejme aj tých, ktorí plánujú festivaly. Zároveň sme hovorili o migráciách e, spoza hraníc Európy do EÚ EU a ako povedala kancelária baronky Eštonovej, um, vidíme, že neexistuje oddelenie pre kultúrne záležitosti EÚ a podpora Európy e, vyzerá tak, že sa tam vôbec kultúra nespomína. Je to paradox? Festival je miesto, kde sa stretávajú ľudia a ich život. Medzikultúrny dialog nie je len kliše, ale je oslavovaný vo festivaloch, v mestách, na uliciach, v koncertných Siena. Zároveň vidíme, že stále rastie nacionalizmus, populizmus, trendy v antiimigrácii, ktoré sú prepojené s, s, s ošetrením v Európe. Kde je Európa? Existuje uh, obrovský dôkaz o tom, že festivály a kultúrne inštitúcie majú veľký dopad na uh, kultúrny priemysel, pretože festivály zabezpečujú uh, prácu. Nové štúdie ukazujú, že Eh, kultúra sa nepriamo podiela na zdraví, sociálnych kompetenciách a ehm, psychickej pohode. A určite je ten podiel väčší, ako nám povedal Pierluigi Sacco počas kultúrneho fóra v oktobri tu v Bruseli. Zároveň Európa aj stratégia 2020 aj agenda pre rýchly a trvalo udržateľný rozvoj um, explicitne, uh, explicitne uh, začnú do toho aj kultúru. Festivaly uh, sú na to, aby sa komunikovali posolstva širokej verejnosti. Ich uh, tzv. krúžky priateľov um, sú miestom pre vedúcich ľudí v biznise a v politikoch, stretávajú sa na recepciách, na gala večeroch a na sociálnych, na rôznych večierkoch a sú v dennom kontakte s riaditeľmi festivalov. Zároveň Európa v Bruseli sa, sa pokúša hľadať nové partnerstva s podnikmi títo lídry chýba, týchto lídrom chýbajú platformy, kde by počul ich eh, hlas, kde by počul ich hlas širšie publikum. Je to paradox? Festivály vítajú tisícky umelcov na svojich pódiách. Eh, umelci eh, prinášajú nové koncepty a inováciou, ako to ukázal Európsky rok 2009. Ale Ehm, tvorivý program Európy, aspoň ako to poznáme, obsahuje kreatívny priemysel a kultúrny neziskový sektor. Bude EÚ naozaj investovať do inovácie kreatívnej schopnosti umelcov do svojho programu? Pretože nezabúdajme na to, existuje kultúra a kultúrny priemysel. Mali by sme sa naozaj pokúsiť o Európsky kultúrny program. Um, existuje mnoho festivalov, ktoré chcú uh, sa zaradiť do európskeho rámca. Mnohé festivaly sú um, veľmi úspešné. Mohli by sme predlžiť tento zoznam a hovoriť o dopade uh, inkluzívneho sektoru a takisto aj uh, o tom, že politika toto neodráža. Ja toto veľmi zjednodušujem. Samozrejme, nemali by sme vytvárať eh, nejaké nedorozumenia. Viete, že kultúra nemôže vyriešiť všetky problémy dnešného sveta a mala by to byť skôr príkladom. Ale dnes popoludne sme si vypočuli, že by sme mali spoločne pochopiť, ako, akú sílu má kultúra v integračnom procese. Takže tie hlavné štyri otázky festivalová politika. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako vytvoriť podmienky, aby festivaly prekvitali. Ako o, vyťažiť z dynamiky festivalov. Ako posunúť festivaly smerom pozitívnej energii pre Európu. A po štvrté, akú úlohu bude mať EÚ? Takže ja by som chcela spomenúť e, tých hlavných pár bodov politiky pre festivaly. E, prvý bod je úloha umelcov v kreatívnom procese. E, ide tu o tvorivý vývoj. Dúfajme, že história e, si z nás nevystrelí, ako povedal Robin Archer e, pretože e, sme ne, my sme nemali utilitárne využívať umelc, umelcov. Je to dôležité pre turistické štatistiky a ich ozajstná hodnota, hodnota umelcov je kvoto pre oblasť myslenia. Festival je možnosť, je oportunita a prináša zodpovednosť voči umelcov a voči publiku. E, festivaly hm, robia e, voľbu, e, vyzývajú k mysleniu, k prekvapeniu, posúvajú ďalej hranice. Bernard Fevre d'Arcier, riaditeľ Avignonského festivalu, povedal, že festival podporuje kreativitu a vyzýva umelcov k tomu, aby začínali s novými projektami a aktivitami. Druhý základný bod. Každý program by sa mal týkať tejto zodpovednosti umelcu. predtým, než prejdem k úlohe EÚ, chcela by som hovoriť o tom, akú úlohu majú festivaly v európskej integrácii. E, v roku 1952 tento koncept vytvoril Igor Markevič, ktorý e, bol skladateľom spolu s filozofom Denisom de Rúžmo, teda pred 60 rokmi. E, išlo im o cezhraničnú spoluprácu v Európe na lokálnej úrovni Ehm, peniaze budú e, vždy chýbať. EÚ má kompetenciu a zodpovednosť zachraňovať a ochraňovať rôznorodosť kultúry. Ehm, opustíme kultúru spolu s Európou a necháme nacionalizmus prevážiť? Otázka, odpoveď nie je iba v tom, ako zachránime Európu, ale musíme uh, si zodpovedať, prečo chceme ochrániť Európe. V tomto kontexte navrhujeme veľmi konkrétny program Európa pre Európu, pardon, festivaly pre Európu, Európa pre festivaly. Uh, Um, išlo by tu o spoločnú podporu potenciálu Európy. Ide o vytvorenie pozitívnej energie vo festivaloch. O stovky festivalov predkladajú žiadosti o granty, ale len pár ich je len podporených. Posilnilo by to aj integráciu Európy. V tomto programe predpokladáme niekoľko e, prvkov. Európu ako manuál pre festivaly. Každý e, druhý rok by sme stanovili cieľové skupiny, napríklad európsku značku Európsky festival X a Európske ceny. Čiže e, toto by bolo pre malé festivaly. Program by mal poskytovať pozitívne výsledky pre Európsku úniu. Začali by sme s, ma- s malým počtom festivalov. Ehm, zapojili by sa do toho lokálni partnery a ehm, patrili by tu malé aj veľké festivaly. Posilnilo by to imič Európy a prinieslo by to tieto festivály pre Európu a Európu by to prinieslo festivalom. Eh, my si uvedomujeme, aké sú potreby Európy. Eh, chceli by sme požiadať členov Európskeho parlamentu, aby sa pripoli k vám, pani predsednička, k spojených snách v tomto pilotnom projekte festivalov, aby podporili asociáciu európskych festivalov. My chceme podporiť e, komisiu e, v, pre budúce projekty. Európa musí byť silným prvkom, e, najmä v neziskovom sektore. Spolu s inými kolegovia, s, kolego, s kolegami uznávame, že kultúra je veľmi dôležitá v rozvoji regionov. No a nakoniec ponúkame európskym poslancom, aby navštívili festivaly a podporili kultúru. Tu vlastne sa spája finančná zodpovednosť a sila v mestách a v regiónach. Vyzývame vás a teda pozývame vás na 60. výročie Európskeho festivalu v Bergene, e, ktorý e, nám predstaví nový obraz sveta. A samozrejme, ja vám rado zodpoviem na otázky a poskytnem písomné dokumenty. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Deventa. Samozrejme ste to preleteli, ale dúfam, že sme tomu všetci rozumeli. E, bude výzva Europe for Festivals, Festivals for Europe a Program for Europe. Ja už som to podpísala. Teraz by som už chcela pripomenúť, všetci koordinátori sú tu, že pre budúci rozpočtový rok urobíme pilotný program v tomto smere. Pilotný program to znamená Europe for Festivals, Festivals for Europe. A bude to podobné ako pri cene Lux. Keď pôjdeme na tie festivaly, stretneme sa s ľuďmi, s ktorými sa nikde inde nestretneme. A budeme ich môcť senzibilizovať pre náš projekt, pre vízie Roberta Schumana. Ja si myslím, že je to vynikajúca vec. Už tá myšlienka je vynikajúco spracovaná pani Deveter a jej pracovníkmi a myslím si, že by sme sa s tým čo skoro mali zaoberať. Dnes na to pravdepodobne už nebudeme mať čas a myslím, že ani žiaden kolega by si netrúfal sa teraz niečo spýtať, pretože už sme na konci. Ale ďakujem Katrin a pracovníkom, spolupracovníkom. Vezmeme si to k srdcu a e, v najbližšej diskusii o rozpočte a o kultúrnom programe, ktorú začneme na budúci rok, budeme sa zaoberať aj touto vecou. Ďakujem vám obom a všetkým ostatným a teraz sa dostávam ku koncu dnešného programu a dostávam sa ku stretnutiu koordinátorov. Všetci ostatní môžu ísť a prajeme príjemný večer.